naše financie sa nejakým spôsobom dostali k teroristom. Nebudeme začínať rekonštrukciu predtým, než politický proces bude pevne ukotvený a bude fungovať. Vážení kolegovia, budeme pokračovať v uplatňovaní sankcií, ktoré uh, cielia na jednotlivcov a spoločnosti uh, režimu, ktorý škodia uh, sírským občanom. Opakujem, Konflikt Syrie je geopolitickým konfliktom a je to tento boj, v ktorom EÚ má zodpovednosť uh, nie len pomáhať uh, občanom Sýrie, ale pomáhať, mať zájme aj naše vlastné záujmy. A potrebujeme zladiť naše záujmy so Sýriou, Ruskom a ďalšími hráčmi na globálnej scéne. A budem sa o tejto téme ďalej baviť aj vo Washingtone. Ďakujeme pekne. Ďakujeme pekne. EPP. E, slovo má pani Šojdrová. Minúta a pol, nech sa páči. Ďakujem, vážený pán vysoký predstaviteľ. Ďakujem vám e, za vaše slova. Vieme, že e, sírsky konflikt trvá 9. rok a Idlib je posledným bojiskom, e, kde sa Asad vysporiada s opozíciou a upevní svoju moc. Civilisti utekajú k tureckej hranici, tá je nepriepustná a podľa údajov humanitárnych organizácií tam je až milión ľudí. Niektorí sa opakovane stiahujú. Súhlasím s tým, že Európska únia musí týmto ľuďom poskytovať humanitárnu pomoc a je potrebné, aby pokračovali projekty v provincii zasiahnutej konfliktom. Vieme, že 70 obetí spomedzi civilistov na úteku sú ženy a deti. Práve preto chcem vyzvať, aby Európska únia pokračovala v podpore vzdelávania detí aj v zložitých podmienkách utečeneckých táborov. Je to dôležité preto, aby tieto deti nestratili perspektívu. To však nie je riešenie, o ktoré nám má ísť dlhodobo. V týchto chvíľach osud Idlibu závisí od rokovaní medzi Ankarou, Moskvou, e Damaškom a Spojenými štátmi. Pýtam sa, akú úlohu tu zohrá Európska únia? Vy ste sa veľmi správne zmienili o úlohe OSN. Nazdávam sa, že dlhodobé riešenie musí byť v réžii OSN. Sankcie a humanitárna pomoc, ktorú presadzuje Európska únia, sú na mieste, ale ja vás vyzývam k tomu, aby Európska únia tu mala e, oveľa väčšiu úlohu v oblasti dlhodobého usporiadania situácie v Sýrii. Ďakujem a teraz za socialistov a demokratov štátov. Dávam slovo Katy Piri, minúta. Pán predsedajúca, dnes hovoríme o bezpečnostnej situácii v Sýrii a je to priam bolestivá ironia reality, pretože kolegyne, kolegové, realita je taká, že v Sýrii nie je žiadna bezpečnosť. Nie je bezpečnosť pre milióny civilistov, ktorí najprv boli vyhnaní z provincie a potom sú e, vlastne pod útokom ešte vidlivé. Je tam len strach, ničenie, smrť 68 uh, napadnutých nemocníc, 373 zabitých, 700 tisíc uh, utečencov, ktorí nemajú kam ísť, nemajú šaty, nemajú potraviny. Sisijský režim a jeho rúsky a iránsky podporovatelia opäť využívajú nehumanné taktiky, uh, explicitne sa zameriavajú na nemocnice a je to útok proti humannosti. Chcem vidieť Bašara a asada v mojom meste v Hágu, aby aspoň trošku došlo na spravodlivosť za utrpenie miliónov sírčanov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani poslankyňa. V mene skupiny Renew dostane slovo pani poslankyňa Hilde Vautmans. Máte 1,5 minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedníca. Kolegyňa, kolega, pán Borel. Rok 2018 už vtedy sme vedeli, že tu bol veľký tlak, boli problémy s Asadom. Amerika nechala sírske obyvateľstvo v štychu Európa. Musíme povedať, že Európa už e, neurobila veľa pre demokratickú opozíciu. Je to mm, konflikt bez nejakých vyhliadok na zlepšenie. Hovorí sa to ale sú tu milióny na úteku a otázka teda vyvstáva, čo môže Európa urobiť, čo musí Európa urobiť. Ľahšie sa to uh, povie, než urobí, to je problém, ale musíme niečo urobiť. Putin a Trump majú voľnú ruku a preto sme teraz v tejto veľmi nepríjemnej situácii, veľmi zlej situácii. Treba jasne povedať, že E, rada je rozpoltená. Je to problém. Talianská vláda sa chce približiť Asadovi a ja to nechcem nejako zavrhnúť, ale Európa nie je jednotná. E, Európa môže prispieť k udržateľnému riešeniu, len ak budeme mať jednu stratégiu spoločne. A čas e, je naozaj nedostatkový. Chceme konať. Európa musí rýchlo predložiť nový plán a um, treba vynaložiť viac prostriedkov. Ale najdôležitejšie je, že musíme začať konať. Ľudia a deti musia dostať našu podporu. Ďakujem pekne, pani poslankyňa. V mene skupiny ID má slovo Pteri Mariany. Je na pominuty. Ďakujem, pani predsednička E, treba, aby sme vytrvali. Európska únia aj členské štáty zachovali radikálnu pozíciu v sírskom e, konflikte. E, dobre rebeli, zlé vláda a potom realita. Za niekoľko týždňov favoriti západu Amerikanov sa preukázali ako frakcie, islamské frakcie v rebelských táboroch vznikali e, atentáty voči menšinám, najmä kresťanským, voči iným krajinám ako Francúzsko, Erdogan a Turecko, vahabisti z, Európskej, e, Saudskej Arabii ich podporovali. A potom sa ukázalo, že aj medzi bielými prílbami e, sa skrývali džihadisti. A minulý týždeň bol zatknutý v Marseji terorista, e, ktorý mal e, štipendium v rámci Erasmu a predtým terorizoval ľudí v Sýrii. E, máme tu katastrofy, humanitárne katastrofy v Mosule a v Ráke. Drahí kolegovia, pripomínam vám vetu zo správy Bezpečnostnej rady z minulého júla. Idlib je najväčšou zásobárňou zahraničných teroristov vo svete. Áno, treba zachrániť civilov, ale čo chceme robiť s týmito teroristami? E, chceme ich vzať späť do Európy? Kto ich zoberie? Kam ich zoberieme? Alebo e, necháme, nech sírska vláda urobí to, čo chce na svojom území, aby prevzala kontrolu nad svojim územím a zničila rebelov? Ďakujem, pán poslanec, mene zelených, ale dostane slovo pani Hanna Neumann. Minúta, nech sa páči. Do Idlibu utekli všetci tí, ktorí sa doteraz do Syrie nedostali. 3 milióny sú tam uväznené v zástupnej vojne na chrbte tých najslabších civilisti sú e, bombardovaní nemocnice, školy. To, čo sa deje momentálne v Idlibe, to je e, akoby to právo naj... E, brutálnejšieho. EÚ musí robiť viac, plný diplomatické sa zasadiť za prímerie, dokumentovať vojnové zločiny, rozšíriť sankcie aj na zodpovedných v Rusku a v Turecku. A áno, musia to byť kontingenty na príjmanie tých najslabších, ak sa vôbec niekedy z Idlibu dostanú. Pán Borel, toto komplexné politické riešenie momentálne nikto nemá, ale práve preto je to také dôležité, aby sme urobili tie malé kroky, ktoré urobiť môžeme, aby sme išli dôsledne, aby sme zastavili brutalitu v Sýrii. A mus, naozaj dúfam, že v pondelok na Rade ministrov zahraničných vecí sa urobí veľký krok vpred. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani poslankyňa. V mene skupiny EKR dostane slovo pani, pán poslanec Džambacky. Jedna minúta, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, kolegyňa a kolegovia, pán vysoký predstaviteľ. Počúvam otázku, že čo môže Európa urobiť a prečo to nerobí. Kolegyňa a kolegovia, viete, že sa nedá urobiť nič tu a nikto z vašich vlád nič neurobí, kým predávate zbranie Saudskej Arábii a zatvárate oči pred diktátorom ako je Erdogan. Kým si myslíte, že sú umiernení islamisti, nebudete môcť urobiť vôbec nič, okrem toho, že budete mať tu v parlamente rozpravu, ktorá je absolútnym mrhaním času, pretože kolegyňa kolegovia viete, že umiernení islamisti e, odrezávajú kresťanom hlavy a tí, ktorí ktorých vaše vlády financujú, sú vojnoví zradcovia. A keď si to uvedomíte, nebudete schopní urobiť nič. Ďakujem pekne. Teraz za GUE NGL dostane slovo pán poslanec Jorgos Jorgiu. Na jednu minútu, nech sa páči. Vážený pán Borel, my nepotrebujeme ponského Piláta, pretože e, sírská tragédia ne, je neopísateľná. Každá epizóda, každý diel, ktorý vznikne v Idlibe, je tragickejší a tragickejší. A milión ľudí sa pripojilo k utečencom a vlastne bezpečnostná zóna, ktorú mal vytvoriť Erdogan, otvorila dvere do pekla. My tu nehovoríme o číslach, my tu hovoríme o ľuďoch, o deťoch, ktoré majú dušu, ktoré majú sny a to nikto neverie do úvahy. V tejto oblasti sa hrá o ľudstvo a o ľudský, o humanitu. Uvedomujeme si, že buď e, necháme tak tieto diabolské dohody. Pani Izabel Santuš, ďakujem vážená pani predsedajúca, viac ako 300 tisíc mŕtvych a takmer 600 tisíc utečencov za posledné dva mesiace. To sú reálne čísla, E, z východnej Sýrie, ktorá je e, dejiskom hu- devastačnej humanitnej katastrofy. Krajinu ničí 9-ročný konflikt, ktorý e, preživších vystavuje obrovskému, krutému utrpeniu. Chýbajú základné infraštruktúry, a to aj napriek a stále sú ničené aj napriek neprestajným výzvam k zastaveniu násilia. Ľudia nemajú príbytky, chýbajú im potraviny. Je nevyhnutné pokračovať v poskytovaní humanitárnej pomoci obyvateľstvu, kým sa nezačne vyvíjať také úsilie, aby sa dosiahla udržateľná dohoda v súlade s rezolúciou 2000 264 e, Bezpečnostnej rady OSN. Pán vysoký predstaviteľ e, Borel e, už vydal výzvu, aby sa vytvorili humanitárne koridory a bezpečnostné oblasti, kde humanitárni pracovníci budú môcť pomôcť občanom. Chcem sa spýtať, aká reakcia bola na túto výzvu. Ďakujem. Jedna minúta pre pána e, Jana Kristofa Etiena. Nech sa páči. Äh, Ďakujem. Od februára 2019, ako ste spomínali, pán Borel, sa konflikt e, opäť rozhorel, milión e, vyhnancov. A od roku 2019, to si treba uvedomiť, kolegyne a kolegovia, je provincia Idlib a okolie takmer denne bombardovaná silami Bašara al-Asada. Podporuje ju e, ruské letectvo. Od piatku večera Turecko previezlo viac než 600 vozidiel cez spoločnú hranicu. Sú tu obavy, že to vyeskaluje do priamej e, konfrontácie medzi Sýriou a Tureckom od decembra. Viac ako 500 tisíc ľudí v Sýrii utieklo, to je takmer 80 z toho sú ženy a deti to je eh, horšie než pri konflikte v roku 2011. Teda konflikt už trvá takmer 9 rokov a v tomto čase zahynulo viac, takmer 400 tisíc ľudí, z čoho 22 tisíc eh, detí. A my, Európania, sa stále iba prizeráme. Musíme sa zasadiť za prímerie, chrániť utečencov na politické a žiadať politické riešenie konfliktu. To hovoríte aj vy, pán Borel. A čo to má byť? Má to byť nejaká modrá misia? A chcem tiež pripomenúť, že máme aj zodpovednosť voči Kurdom a Jezidom, a máme morálnu povinnosť. Ďakujem pekne. Bardzo... Ďakujem pekne, pán poslanec. Slovo má poslanec Ivan David. Jedna minúta. Vážená pani predsedajúci. Vážená pani predsedajúca, kľúčovým problémom situácie v Sýrii je mocenské postavenie a vyjednávacia pozícia Turecka. Európska únia je slabá a podlieha korupcii pretože tam vládnu nadnárodné koncerny, ktoré majú v Turecku významné investície. Európska únia je vydierateľná a je vydieraná. Nedovolí si zaviesť voči Turecku účinné obchodné sankcie, ale pomáha Turecku sankciami proti Sýrii. Európska únia si nedovolí zrušiť ani e, prístupové rozhovory s Tureckom síce zrušila predstupovú pomoc 150 miliónov eur, ale v súčasnosti navýšila e, sumy za nevpúšťanie emigrantov e, o 500 miliónov eur. A preto si Turecko e, robí v Sýrii, čo chce a bude tak robiť, až kým ho niekto nezastaví. Turecko vojensky obsadzuje Severnú Sýriu, vyhnalo takmer milión kresťanov a kurdov a usiluje sa to kolonizovať. Európska únia nie je schopná zastať sa členských krajín a zabrániť Turecku e, v kradnutí e, plynu a okupácii Severného Cypru. Európska únia neprevzala zodpovednosť za situáciu v Sýrii, ale ponúka morálku. Ďakujem, pani poslanky, pán pos, pani poslanka Kanko. Situácia v Sýrii je zúfala konflikt od roku 2011 e, e, pripravil o život takmer 400 tisíc ľudí. Riešenie sa musí nájsť. Utrpenie sírskeho ľudu a riziko príliš dlhodobej e, nestability tu bolo príliš dlho a príliš vážne. EÚ investovala viac než 17 miliard pomoci E, rada má svoje uznesenie, ale to sú len náplasti na obrovskú ranu. EÚ a ďalší medzinárodní hráči musia urobiť všetko, čo je v ich silách, aby e, sa zasadili za deeskaláciu tohto konfliktu, aby bolo možné prímerie a aby sa zachoval aj keď krehký mier. Vplyv EÚ na dosiahnutí tohto cieľa sa zásadne zníži, ak EÚ nebude schopná hovoriť jedným hlasom tak na úrovni EÚ alebo NATO neexistujú elegantné riešenia, jednoducho je tu naliehavá potreba pragmatizmu a diplomatického odhodlania. Poďme na to. Ďakujem bardzo pani. Ďakujem pani poslankyňa. Teraz eh, má slovo pán Nikolaj Vilumsen, minúta. Revolúcia v Sýrii začala ako povstanie proti brutálnej diktatúre Ľudové povstanie sa stretlo s extrémnymi represáliami Asadovho režimu a povstanie e, zlyhalo. Sýria sa stala bojovým polom regionálnych a globálnych e, síl. Turecký prezident Erdoğan využíva extrémistické islamistické milície na čistky na, na sírskom území. Putin využíva Asadov režim. keďže dochádza k porušeniu medzinárodného práva. Pán Borel, EÚ musí podporiť Kurdov a prodemokratické sily v ich boji proti Daešu a Asadovmu režimu. Uznajme, autoritu, uvalme sankcie na Erdogana dajme tam mierové jednotky OSN na severozápad Sýrie, aby ľudia boli chránení pred etnickými čistkami. Naozaj pán Borel nastal čas konať. Je tu otázka na pána poslanca. Prosím, dajte si slúchadla. Máte tu otázku, modrá karta. Akceptujete modrú kartu? Áno. Pán poslanec Mikalas. Uh, uh, Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Chcem sa opýtať tohto rečníka. Neakceptuje úlohu EÚ, USA, Saudskej Arábie, uh, Spojených Arabských Emirátov, ktorú zohrali pri destabilizácii regiónu. Neakceptuje to, že toto je vojna spôsobená zasahovaním týchto veľmocí. Na, e, vyzbraňujeme džihadistov, e, destabilizuje sa Sýria. Je nonsens navrhovať, že e, Kurdi majú problém s Asadom, Kurdi majú problém s Tureckom, nezásadovým režimom. EÚ má tiež krú na svojich rukách. Ďakujem. Nech sa páči, môžete odpovedať. Áno. Je tu, sú tu samozrejme geopolitické záujmy o Sýriu. Uh, ale ako sme všetci videli, prebehli mierové demonstrácie s tisícov civilistov v Sýrii, ktorí žiadali slobodu, demokraciu a to sa stretlo s brutálnym potlačením zo strany Asadovho režimu. A čo máme urobiť my? My musíme stať po boku kurdov a prodemokratických síl v Sýrii, aby sme bojovali za demokraciu a mier, a e, slobodu. To je jediný spôsob, ako dosiahnuť stabilitu a mier v Sýrii a na Blízkom východe. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo pán poslanec Tonino Picula. Nech sa páči, jedna minúta. Ďakujem pekne. Tá vojna, respektíve ten konflikt trvá už 9 rokov, ale i eskalácia okolo Idlibu spôsobila najhoršiu humanitárnu krízu v regióne dôsledku tejto, tohto konfliktu museli e, naozaj 100 tisíce opustiť svoje domovy. A, poprvýkrát, a nebolo to pre mnohých poprvýkrát. 80% utečencov sú tí, ktorí najviac potrebujú ochranu ženy a deti. Mnohé deti nemôžu ísť do školy, iba štvrtina chodí do školy a stále je viac obetí. Asi 1,8 milióna ľudí potrebuje humanitárnu pomoc. A tá humanitárna kríza sa ešte zhoršuje v dôsledku ťažkých podmienok v zime. Európska únia nesmie už len pasívne pozorovať, musí veľmi aktívne navrhovať riešenia. To je našou úlohou. Musíme pokročiť v rozhovoroch s rôznymi aktérmi a musíme sa postarať o to, aby došlo k zhode. A Myslím si, že bruselská konferencia, ktorá tu bola, priniesla isté výsledky aj pre Libiu. Tento format by sme mohli využiť ešte raz. Ďakujem. Pán Kluxman. Ďakujem, pán vysoký predstaviteľ, drahí kolegovia. Vyzývam vám, aby ste si pozreli videá na sociálnych sieťach, ktoré tam zverejňujú vojaci Bašára al-Asada. Bavia sa s hlavami svojich obetí, sú tam tela, je to skutočný plúvanec do tváre sveta. V súčasnosti región Idlibu e, sú tam e, Rusi, sú tam e, jednoducho my sme nechali ich robiť tieto zločiny. A teraz čo tu počúvame? Teraz v tejto sale počúvame, niektorí bránia režim a niektorí vyzývajú k vyvraždeniu alebo k zrušeniu, zničeniu rebelov. To je naozaj nedôstojné a e, žiadate vysokého predstaviteľa, aby nikdy e, neustúpil pred legalizáciou Asadovho režimu. Nezabúdajme, kto sú obete, kto sú vrahovia a nezabúdajme, že Asad patrí na Medzinárodný trestný súd. Ďakujem, pán poslanec. A teraz chcem ešte pripomenúť, že musíme dodržiavať e, rečnícky čas. Pán Trajan Basesku má slovo a dostáva jednu minútu. Ďakujem, pani predsedajúca. Pokiaľ ide o Sýriu, treba si uvedomiť, že Európska únia prešla celou sériou rôznych e, etáp Európska únia chcela pôvodne hlavu Bašara al-Asada na tácke. Potom zmenila názor, povedala, nechce e, jeho hlavu, aby padla, chce, aby bol odsudený a aby sa v Sýrii konali voľby. A toto je nekonzistentný postoj. Mm, od začiatku sme boli váhaví, mohli sme zabrániť Francúzom v intervencii, nechceli sme intervenovať a teraz sa stiažujeme na situáciu v Sýrii. Sýria ostane pod ruskou kontrolou. To je pravda. Môžeme sa stiažovať, že Turecko vstupuje do um, Severnej Sýrie, ale akýkoľvek štát by to urobil, aby ochránil svoju hranicu. Musíme si uvedomiť, kolegyne a kolegovia, že keď chceme sa zúčastňovať na nejakom rozhodovaní, tak sa musíme reálne zapojiť. Nestačí iba e, vyjadrovať poľutovanie e, nad situáciou e, a keď nechceme intervenovať, tak jednoducho s tým prestaňme. Ďakujem. A teraz dostane slovo pán Devesa. Jedna minúta mali by sme dať dostatočný priestor aj ostatným kolegom, ktorí sa chcú e, vyhlásiť. Prosím, e, dodržiavajte členský, pardon, rečnícky čas. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Ďakujem vysokému zástupcovi za to, že ste hovorili o e, Sýrii. Nebudem to opakovať. E, Dochádza tam k zverstvám, útokom na civilné obyvateľstvo. To všetko odsudzujeme a trváme na tom, že je potrebné zaručiť e, prístup humanitárnym pracovníkom do oblasti. Zdá sa, že sme teraz v situácii, kedy nemôžeme intervenovať prakticky a efektívne. A pokiaľ ide o Líbiu, tam Európska únia úspešne vyhlásila zbrojné embargo a vysoká predstaviteľka sa postarala o to, aby sme mm, vykonávali dohľad nad morom. Sýrsky režim, to je jasné, má k dispozícii zbranie a muníciu. Je treba sa pokúsiť zareagovať a treba sa pokúsiť o zbrojné embargo aj uvaliť na o, režim Basa, Bašara al-Asada. Ďakujem a teraz Lešek Miller, jedna minúta. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Sme konfrontovaní s veľkou drámou. Chcem hovoriť o troch veciach. Je to humanitárna kríza, milión utečencov, ktorí utekajú pred vojenskými činmi, hlavne v súvislosti s Tureckom. Druhá vec e, ilegálna invázia turecká na Sýriu, ktorá nezohráva žiadnu úlohu, ktorá nezohráva žiadnu úlohu pri humanitárnej pomoci. Ďalej sa pozrieme na pôsobenie teroristických organizácií. No a to je úloha pre Európsku úniu, aby dokázala vyvíjať tlak na Turecko. No a takisto tu ide o veľké prenasledovanie Kurdov. A ide tu takisto o vojnové e, zločiny zo strany džihadistov. Ďakujem pekne. A teraz má slovo pán Kostas Mavrides. Ďakujem chcem povedať následovné, pán Borel. Ja určite nie som obdivovateľom Asadovho režimu. Je to totiž režim, ktorý zorganizoval krvavý kúpeľ v Sýrii, ale e, myslel som si takisto, že sme jednomyselne rozhodli, že civilizovaný svet by sa mal pokúsiť zničiť džihadistov a islamský štát. To sa často hovorí aj verejne. Ale kto financuje džihadistov a kto posiela jednotky, ktoré im pomáhajú naďalej organizovať krvavé jatky. A medzi týchto ľudí patrí aj nový sultán v Ankare. Volá sa Recep Tayyip Erdoğan. A to je náš obrovský problém. Tí, ktorí na to poukazujú, nechcú ospravedlňovať Asada. My iba máme odvahu mm, nazvať veci pravým menom. Ďakujeme pekne. Ďakujem pani przewodnicząca, przedstawicielu Pekne, pani predsedajúca, pán vysoký predstaviteľ. Súhlasím s tým, čo ste povedali na začiatku, že v Sýrii a v ďalších krajinách v blízkosti je katastrofálna situácia. 10 tisíc sírôd je v samotnom Alope, takže tí potrebujú našu podporu. Polsko sa, ako moja krajina, eh, angažuje v mnohých aktivitách, dáva prostriedky na humanitárnu pomoc e, v Sýrii, v Libanone a v Jordánsku. Z toho dôvodu zastávam názor, že to, čo ste povedali, podpora, to, je, to sú investície, to je pravda. Ale na druhej strane musím povedať ešte jednu dôležitú vec. Európska únia je najväčším donorom a my máme informácie, že pol milióna kresťanov už e, zostalo je situácia ich veľmi dramatická, takže e, musíme sa spoliehať na misionárov, na mimovrádne organizácie, na zástupcov cirkví, ktorí tam e, vykonávajú veľkú pomoc, čiže či ide o zdravotníckú pomoc alebo pomoc deťom. No a Asad vlastne už tú vojnu vyhral. Ďakujem pekne. Pani Sandra Pereira. Ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujeme za túto diskusiu. Naša diskusia tu v Štrásburgu má dočinenia aj s vojenským konvojom v ktorý teraz e, dorazil do Idlibu. Niektorí sa snažia získať kontrolu nad nerastnými surovinami v tomto regióne a narušujú územnú integritu v Sýrii. Snažia sa vybudovať si strategický strategickú základňu. Porušuje to ale medzinárodné právo aj humanitárne práva a Európska únia sa správa pokrytecky. Musíme teraz zastaviť túto destabilizáciu Sýrie zvonka. E, integrita územná celistvosť Sýrie musí byť ochránená a je potrebné zabezpečiť e, rešpektovanie medzinárodného práva a charty OSN. Ďakujem. A teraz pán Mikolas, jedna minúta. Ďakujem, pani predsedajúca. Sýrska armáda robí pokrok proti e, Turecku a džihadistom v Idlibe. Sýrska vláda obnovuje svoje vlastné hranice Džihadisti utekajú. Ro, provinciu Idlib Al-Qaida roky kontrolovala. Sú to fanatici, ktorí realizovali genocídu, dostávali od USA, Británie, Turecka, Francúzska, Saudskej Arábie a e, Spojených arabských e, emirátov rôzne podporné programy, e, vojenský výcvik a financie. A dôsledkom sú 100 tisíce mŕtvych zbytočne. Európska únia teraz chce neobmedzený prístup humanitárnych pracovníkov do Idlibu. Ale platia aj sankcie, ktoré spôsobujú obrovskú núdzu sírskému obyvateľstvu. E, prečo? Prečo ste tam pustili e, džihadistov, keď ich e, teraz nechcete? Ďakujem, pán poslanec. Um, Slovo má Klep Dali. Ďakujem, pani predsedajúca. Bez pochyby sírsky občania už 9 rokov trpia. A prečo? Pretože ľudia boli nespokojní s eh, Asádom, chceli ho zvrhnúť, ale do tohto e, eh, zautočili medzinárodní hráči. E, eh, USA niektoré členské štáty EÚ potom zažili príliv e, džihadistov cez Turecko a neboli potom e, schopní zvrhnúť vládu, ktorá opäť získala kontrolu. Niektorí e, sa teda uchýlili do regiónu Idlib a tento deň musel nastať. Keď hovoríme o zahraničných bojovníkoch, ktorých nechceme vziať späť do našich štátov, tak potom sa pýtam, prečo očakávame, že Sýria to bude riešiť. Musíme ukončiť e, platnosť sankcií, obnoviť mier v Sýrii. Európska únia má svoju zodpovednosť za túto katastrofu a my si to musíme uvedomiť a takisto musíme uznať úlohu e, sírskej vlády a musíme zastaviť džihadistov. Ďakujem pekne a teraz poprosím pána Borela Jozefa Borela. Nech sa páči, máte slovo. Gracias, señora Vysoký zástupca, nech sa páči, ďakujem. E, pani predsedajúca, ďakujem všetkým poslancom a poslankyniam, ktorí sa zúčastnili na tejto rozprave. Musím povedať, že ja zdieľam s vami vaše pocity frustrácie, ktoré som um, vycítil z mnohých vašich príspevkov. E, keď sa pozeráme na sírskú krízu, je jasné, že Európska únia ostala bezmocná. Keď sa hovorí, že je potrebné ukončiť konflikt, že je treba urobiť to či ono, nuž, e, my to opakujeme v mnohých jazykoch, ale s akou silou, s akou skutočnou schopnosťou zasiahnuť? Máme nejakú páku, aby sme zasiahli? Celé roky sme hovorili, že nemôže existovať vojenské riešenie sírskeho konfliktu, ale v konečnom dôsledku došlo k vojenskému riešeniu, práve prebieha. A zo strany koho? Zo strany tých, ktorí sú schopní použiť vojenskú silu. Európa nemá túto schopnosť nasadiť vojenskú silu. Budeme teda naďalej apelovať, vyslovovať apely a vyzývať na ukončenie útokov na civilné obyvateľstvo. Budeme vyzývať, aby sa sprístupnili cesty pre humanitárnych pracovníkov. Budeme vyzývať na to, aby sa rešpektovalo medzinárodné právo a aby sa chránili civilisti. Ale všetci vieme veľmi dobre, že toto sú síce pekné deklarácie princípov, ale nedajú sa vynútiť donúcovacou silou. To, čo sa stalo v Sýrii, to je poučenie pre e, Európu. Európa by chcela, geopolitickým, by chcela byť geopolitickým aktérom. A ak si to naozaj želáme, musíme prijať určité opatrenia. Musíme sa vybaviť konkrétnymi nástrojmi ak budeme iba pokračovať v organizovaní takýchto parlamentných rozpráv, tak budeme do nekonečna iba opakovať, čo musíme robiť. Ďakujem pekne za túto rozpravu. Končíme ju. Pristupujeme k realizáciu e, ďalšie, ďalší bod a to je ústná otázka na Európsku komisiu o novej ucelenej stratégie EU Afrika. Na to, keď sa chcete prihlásiť v rámci spontánnych prejavov, ako aj modrú kartu, získavate tak e, klasickým spôsobom, ako je elektronické inštrukcie máte na vstupu do sály. A teraz e, poprosím pána poslanca Tomasa Tobeho, aby sa ujal slova. E, vážená <clears throat> pani predsednička, vážená pani komisárka, kolegyne, kolegovia, komplexná stratégia EÚ pre Afriku je našou príležitosťou pre a veľmi dôležitý nový začiatok vzťahov medzi EU a Afrikou. Prislúbme si teraz navzájom, že budeme sa snažiť prejsť od slov a dobrých zámerov ku konkrétnym činom. Musíme byť orientovaní na strategické kroky a neplýtať viac časom. Nová stratégia musí uznať silu a potenciál africkej hospodárstva musí sledovať musí sledovať vzájomné, e, alebo teda záujmy ak Európskej únie ako našich e, partnerov a sledovať dosahovanie cieľov udržateľného rozvoja na to, aby stratégia bola úspešná. A tak myslím, že kľúčové sú tri veci. Poprvé, jasná vízia e, našich výsledkov a konkrétny plán použitia komplexného prístupu so všetkými dostupnými nástrojmi. A po druhé, musíme si uvedomiť, čo môžeme získať, ak sa nám podarí posilniť naše partnerstvo a o čo e, pôjde, ak sa nám to nepodarí. Po tretie, treba zadefinovať, ako môžeme lepšie používať nástroje na zefektívnenie e, pomoci, ktoré máme k dispozícii a komisia musí byť lídrom pri koordinácii všetkých inštitúcií EÚ a členských štátov. Existuje e, množstvo vzájomných profitov, hospodársky rast, zamestnanosť a obchod. A rovnako čelíme okamžitým výzvam klimatické zmeny, chudoba, konflikty a nelegálna migrácia. Vysoký nárast počtu obyvateľstva, ktorý sledujeme v Afrike, znamená, že chudoba sa bude ďalej prehlbovať. V roku 2030 sa očaká, že globálna chudoba sa bude takmer výhradne sústrediť v Afrike a vznikajú tam konflikty, alebo teda v krajinách, ktorých je vysoká nezamestnanosť a chudoba, vznikajú konflikty. V mene výboru som predložil viacero otázok na komisiu, no a dúfam, že dnes sa nám podarí dostať niekoľko odpovedí. Poprvé, ako stratégia efektívne prispieva k implementácii cieľov udržateľného rozvoja a základným cieľom a základnému cieľu eh, boja proti chudobe. Aké opatrenia a mechanizmy budú zavedené? Po druhé, ako nová stratégia prispeje k dosahovaniu strategických záujmov a spoločných priorít oboch partnerov s ohľadom na dobré riadenie a ľudské práva, boj proti nerovnosti, klimatické zmeny a tak ďalej a tak ďalej. Po tretie, ako komisia zaistí zapojenie eh, mnohých aktérov ako národných parlamentov, eh, vlády, eh, miestnej samozprávy, súkromný sektor, občianskú spoločnosť do tvorby stratégie. No po štvrté, dovolte mi tiež vyjadriť isté obavy s ohľadom na možné duplikácie, keď hovorím o DSDG, kde Afrika je prioritou, ako aj keď hovorí sa o rokovaní o budúcom, budúcej dohode EU a AKT. Ako komisia zaistí konzistentnosť a vyhne sa riziku toho, že bude vytvárať duplicitné rámce. No a na záver, kolegyne a kolegovia, rozvo- rozvojová politika je koherentnosť je zakotvená v našich zmluvách, je to naša povinnosť a musíme tento záväzok plniť. A preto by ma zaujímalo, ako zaistíte, že do stratégie bude zakomponovaná koherentnosť rozvojovej stratégie. No a my vo výbore sa tešíme na spoluprácu s komisiou a máme pred sebou obrovskú úlohu, ale aj veľké príležitosti, takže pustíme sa spolu do práce. Ďakujem pekne. A teraz pani komisárka Juta Urpilajne. Nech sa páči, máte slovo. Vážená pani predsednička, vážené poslankyne a poslanci Európskeho parlamentu, ja by som na úvod vám chcela poďakovať za to, že ste ma pozvali na diskusiu o takomto dôležitom milníku vo vzťahu medzi EÚ a Afrikou, ako je nová stratégia EU pre Afriku. No, ako som povedala počas mojich vypočutí, budem sa snažiť čo najviac sa posilniť spoluprácu medzi komisiou, Európskym parlamentom a preto som rada, že sa tu dnes stretávame. A nie je nič hodnejšie na moje prvé vystúpenie a v tejto komore ako debata o stratégii pre Afriku. Ja si vážim vaše názory, pripomienky a myslím, že v téme ako je táto sú veľmi dôležité. Na našej prvej ceste mimo Európu predsednička komisie von der Leyen a ja sme že do Afriky. Zažili sme e, kontinent e, mladých, e, ktorí majú veľké sebavedomie, a je tam veľký potenciál a je to kontinent atraktívny pre globálnych hráčov. Stretli sme sa s partnermi, ktorí si od nás zasluhujú pozitívnejšiu angažovanosť. My sme už začali budovať cestu na zmeny s alianciou a Alianciou pre Afriku a podporujem udržateľný plán pre udržateľné investície, budujem infraštruktúru a podarilo sa nám to dosiahnuť alebo teda za krátky čas sa nám podaril dosiahnuť hľadateľný pokrok. Teraz môžeme tieto veci využiť a ísť ďalej. Je čas na novú kapitolu, ktorá prinesie zásadné zmeny v našich vzťahoch. Na to, aby sa to stalo, potrebujeme novú komplexnú stratégiu. Stratégiu, ktorá podporí potenciál Afriky, politické vládne snahy a podporí mier a odolnosť a stratégiu pre Afriku, ktorá posilní záväzky na oboch stranách a stratégiu, ktorá zohľadní globálny kontext a reflektuje stratégiu geopolitickej komisie a ambície Európskeho ekologického paktu. Priority z Abidžanu, ktoré boli stanovené v roku 2017, sú platné aj dnes. Náš prístup nie je meniť smer, ale rýchlejšie sa snažiť dosahovať výsledky. Stratégia aj komplexný charakter bude zaistený eh, mocou agendy 2030 pre udržateľný rozvoj parískou, pomocou parískej dohody pre klimat, boj proti klimatickým zmenám, stratégia EÚ a globálny konsensus pre rozvoj a agenda 2063 Africkej únie. My budeme ďalej spolupracovať na ekonomickej kontinentálnej integrácie, ľudskom rozvoji, mobilite a migrácii. Dramatický okrem riešenia klimatických a environmentálnych víziev sa budeme sústrediť na digitalizáciu, eh, rovnosť mužov a žien, eh, ktoré sú zásadnými vecami pre rozvoj eh, bez správy riadenia rešpektovania ľudských práv, právneho štátu a demokra- demokracie nie je možný rozvoj. A preto budeme vyvíjať snahy v týchto oblastiach spolu so snahami o bezpečnosť, mier a proti extrémizmu. No a v neposlednom rade budeme spolupracovať už je s našimi africkými partnermi na multilaterálnom systéme na základe pravidel, ktorý sa čoraz viac a častejšie spochybňuje. Kľúčovou prioritou počas môjho mandátu bude, že zaistím, že implementácia tejto stratégie podporí tú silu, ktorú predstavuje mládež, mladí ľudia, vrátane mladých žien. Musí tiež podporovať túto stratégiu. Práca na novom ambicioznom rámci už pok beží tak na politickej, ako aj technickej, tak politickej aj technickej úrovni. Stále sa snažíme zaistiť veľkú podporu pre stratégiu a tak v Európskom parlamente, ako v našich členských štátoch, ale aj e, medzi našimi africkými partnermi a v občianskej spoločnosti, vrátane mladých. My zvoláme stretnutie College to College 27. februára v Etiópii a ministerskú schôdzku v maji. Obe podujatia vytvoria zásadné príležitosti pri dialog s našimi africkými partnermi. Ja sa budem snažiť vycestovať do Afriky vo, februára, vo februári aj v marci, aby som mohla viesť čo najširšie konzultácie. Návrh novej stratégie bude na programe kolégia na prijatie začiatkom marca, čo bude znamenať začiatok konkrétnejšej práce s našimi kľúčovými aktérmi. Vážená pani predsedníčka, Vážené poslankyne a poslanci Európskeho parlamentu, teším sa na našu rozpravu, teším sa na to, že si vypočujem vaše názory o tom, aké sú prioritné oblasti pre obnovené partnerstvo medzi EÚ a Afrikou. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz má slovo pani Hildegard Bentele na 1,5 minúty, prosím, za EPP. Vážená pani predsednička, vážená pani komisárka, prečo potrebujeme novú stratégiu EU-Afrika? Pretože Európska komisia sa prvýkrát definovala geopoliticky a, zaviazala sa dosahovať cieľu udržateľného rozvoja kvôli migrácii, pretože treba obnoviť dohodu Kotonu a máme ekologickú dohodu nová mm, zóna voľného obchodu v Afrike. To všetko e, sú veci, ktoré musí riešiť aj stratégia EU Afrika. Ja myslím, že je veľmi dôležité, aby sme využili všetky nástroje, ktoré má EÚ a poučili sa aj z minulosti. A to znamená v prvom rade sústrediť sa na spravodlivé a obchodné vzťahy, vytváranie daňových príjmov v afrických štátoch, možnosti vzdelávania, demokracia a podpora právneho štátu dobrá správa, podpora dievčat a žien a tiež spolupráca a zapojenie miestnych samozpráv. Cieľom musí byť, aby každý Afričan mal zaistenú perspektívu v svojom regióne alebo v svojej domovine. My potrebujeme tak na strane EÚ, ako aj na strane Afriky, zodpovednosť na skutočné partnerstvo, ktoré bude prospešné pre obe strany. Náš predseda Manfred Weber eh, minulý rok v rámci svojho návrhu pre komisára pre Afriku ukázal jasne, akú prioritu má Afrika pre EPP. A ja vám musím, eh, ja vám teraz slubujem maximálnu podporu a pomoc, eh, tak aby sme na konci tohto mandátu vytvorili lepší a silnejší Ďakujem pekne a teraz za SAD má slovo pán Udo Bulman na jednu minútu. Vážená pani komisárka, kolegyňa a kolegovia, my sa veľmi tešíme, že stojíte presne na tomto mieste a že prinášate veľké srdce do tejto úlohy. Áno, Európa, Afrika, sme partneri a sme máme spoločný osud a buď zvládneme naše problémy spoločne, alebo dva zlyháme. No a preto prvý dôsledok je partnerstvo na rovnakom základe, ale keď to povieme, to e, neznamená žiadne krátkodobé národné e, záujmy ani e, krátkodobé európske záujmy. Znamená to dobré partnerstvo pre dobré vzdelanie. Áno, dievčatá musia chodiť do školy minimálne 10 rokov na to, aby svojej krajine mohli pomáhať zdravotné zabezpečenie pre všetkých, dobrá práca a to je viac ako zamestnateľnosť, dobrá práca na to, aby krajiny boli um, boli, bolo možné opäť vybudovať. Vybudovali sme udržateľné spoločnosti, takže to je naša práca, k tomu chceme eh, prispieť a chceme vás maximálne podporiť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz za Reňu má slovo pán poslanec Charles Görens, minúta 30. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Kongo je z najväčších frankofónnych krajín v Európe. Okrem iných jazykov sa v Afrike hovorí anglicky, portugalsky, najnovšia, ale Európa nie je lepším partnerom Afriky. Nuša ako Európska únia máme no, veľmi úzke prepojenie, nuž, ale trvať na a udržanie status quo by bolo veľmi kontraproduktívne. Potrebujeme globálnu stratégiu, ktorá sa bude venovať politike, bezpečnosti, rozvoju, hospodárstvu a obchodu. Skutočná stratégia sa musí zameriavať na jasné ciele v čase a rovnako vytvorenie cestovnej mapy rovnako a transpozícia istého spôsobu Delorsovej mm, metódy, ktorá v, rokoch, e, v 90. rokoch 20. storočia umožnila e, zásadný pokrok. E, rozvoj Afriky je podmienený samozrejme aj, súča- aj sa činnosťou samotných Afričanov, ale aj čoraz viac Čínou, Indiou a Ruskou. Nuž a, a preto je dôležité zameriavať sa na spoluprácu Európskej únie s Afrikou. Nuž, a preto by sme, prečo by sme nemali mať spoločný bezpečnostný prístup, aby Africká únia mohla byť v Rade bezpečnosti OSN, čo by sme mali spolupracovať v boji proti klimatickým zmenám. Nuž, mali by sme vytvoriť zónu voľného obchodu medzi Európskou úniou a Africkou úniou. Afrika sa musí rozvíjať sama, to je jasné. Ďakujem pekne. A teraz má slovo pani poslankyňa Dominik Biel za ide na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Nie náhodou, keď mm, prijatý Brexit a, a po, po, po Brexite sa uskutočnil summit medzi Veľkou Britániou a Afrikou. Nuž Európska únia stráca pôdu pod nohami, pretože prišla od Veľkú Britániu. Nuž a podobné eh, samity sa budú, eh, budú eh, množiť. Rusko, Čína, Japonsko, a rovnako hm, kanadský premiér, hm, už treba budovať partnerstva, predtým než bude neskoro. Hm, už treba nové diplomatické obchodné cesty ale čo je veľmi, e, to je vyčkávať e, na riešenie e, migračnej krízy. Treba tomu venovať, hovorí sa o rozšírenie programu Erasmus, no a čo bude podporovať ďalšiu africkú migráciu. Nušia Európa si musí priznať poražku Kotonu na to, aby predišla ďalšiemu stratenému času. Ďakujem pekne a teraz má slovo pani Pieret eh, Herzberger eh, Fofana na jednu minútu. Partnerstvo medzi EÚ a Afrikou sa zakladá na spoločnej stratégii, eh, teda na novej spolupráci v oblasti politiky na základe vyrokovaných spoločných hodnôt, na základe rovného vzťahu. Nové dohody E, v tejto stratégii boli schválené v Abičáne v roku 2017 na spoločnom samite. Tam hlavie e, štátov a vlád e, identifikovali štyri spoločné priority. Investície do ľudského kapitálu, odolnosť, dobré riadenie, dobrá administratíva a investície do štruktúr trvalo udržateľného rozvoja a takisto migrácia. Tieto voľby v oblasti spolupráce ukazujú aj to, že EÚ už nechce byť paternalistickým partnerom, ako to bolo v minulosti. Okrem toho ešte pridávame nový aspekt stratégie. Je to nová iniciatíva, ktorú podporuje Európska komisia, ale e, vyvoláva rôzne otázky. Ako môžeme napríklad vykoreniť e, chudobu? a ako urýchliť rozvoj, odstraniť brzdy rozvoja, ako posilniť ženy na tomto kontinente, e, kde vlastne predstavujú 60 populácie mladí. Ďakujem. W Grupy Europejskich Konserwatystów a reformátorov. Teraz za EKR má slovo pani poslankyňa Jadviga Višnievská na minútu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, dámy a páni. Potrebujeme predovšetkým, pani komisárka, naozaj novú stratégiu EÚ a KP. Musíme sa vyrovnať novými výzvami, ako je migrácia. Mládež odchádza z Afriky, z iných krajín AKP, pretože nemajú prístup k osobnostnému rozvoju k plnohodnotnému životu. Takže musíme si nespoložiť otázky a hľadať na ne odpovede. Čo potrebuje mládež z týchto krajín? Predovšetkým dobré vzdelanie. Najlepšou investíciou je investícia do vzdelania. No nedostatočný prístup k vzdelávaniu je reálnou prekážkou pri hospodárskom rozvoji a pri eliminácii E, rôznych priestupkov, takže prosím vás, podporujme podnikanie mladých ľudí. Musia mať napríklad mikroúvery. Európska únia by mala mať účinný mechanizmus, ktorý umožní mladým ľuďom vytvárať e, nové firmy. Oni predsa sa chcú postarať o blahobyt svojej krajiny. Ďakujeme pekne pani poslankyňa teraz za Guen sa ujme slova Miguel Urban Crespo na jednu minútu, prosím. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Potrebujeme stratégiu pre Afriku, ktorá bude zohľadňovať, nebude zohľadňovať politické elity potrebujem niečo, čo bude za väčšinu africkej spoločnosti. Neklamme si, migrácia, bezpečnosť, obchod, investície, to je v skutku geopolitická agenda Európskej únie, ale Afrika a Európa potrebujú skôr trvalý vzťah založený na ľudských právach, na sociálnom rozvoji a na hospodárskej udržateľnosti. A takáto stratégia nemôže byť nástrojom bezpečnostných záujmov Európskej únie je dôležité, aby sme o 180 stupňov otočili naše politiky, aby boli koherentné so zameraním sa na právo. Začneme praktizovať spravodlivý obchod s Afrikou, legálne trasy,